budeme potrebovať e, väčšie úsilie, väčšiu mobilizáciu a lepšie pochopenie, pokiaľ ide o finančný dohľad a tak ďalej. Teraz pán Zver. Ďakujem pekne.